16. januára. A teraz e, na programe schôdze máme spoločnú rozpravu ohľadom obchodných dohôd s Mexikom a Chile. Otázky na ústne zodpovedanie komisie, eh, pokiaľ ide o materializáciu dohody v voľnom obchode medzi EU a Mexikom. A druhá otázka na ústne zodpovedanie komisie ohľadom modernizácie dohody o voľnom obchode medzi EU a Čile. Odostávam slovo autorovi, pánovi Vitalovi Moreirovi. Nech sa páči, 5 minút. Obrigado, <clears throat> presidente, senhor eh, comissário, eh, caros colegas Mm, ďakujem e, pekne, vážená predsedajúca, vážení kolegovia. E, ja som e, predseda výboru pre obchod v tomto parlamente a teda teším ma, že tu môžem tieto dve otázky, ústne otázky komisii predložiť. Pokiaľ ide o výhľady týkajúce sa dohôd o voľnom obchode s Mexikom a s Číle. George Kutaš je spoluautorom v prípade Mexika a Kreza Bora, naša kolegyňa tu bohužiaľ nie je. E, a táto kolegyňa ktorá zamora e, bola spolu s e, spravodajkňa v prípade Chile. Takže chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí boli zaangažovaní do tohto procesu. A Pokiaľ ide o naše vzťahy s Mexikom a s Chile. Vychádzame tu vlastne z ekonomických e, aspektov, aj z politických vzťahov a vracia sa to až do, do roku 2000, pokiaľ ide o naše vzťahy s Chile. Tam máme dohodu o spolupráci z roku 2002 a v zásade už je to 10 rokov teda a keď sa tieto dohody e, s Mexikom a s Chile e, podpísali, tak vlastne boli v tom čase najviac rozvinuté, teda pokiaľ ide o vzťahy s Európou. A v súčasnosti politický kontext, takisto obchodný kontext sa e, zmenili a to výrazne a to na oboch stranách oceánu. Začala sa taká nová dynamická agenda, pokiaľ ide o E, obchodné e, dohody aj s krajín Latinskej Ameriky, napríklad Kolumbia, Peru, môžeme e, tam zaradať nakoniec zo Severnej Ameriky aj Kanadu, rokuje sa z USA a prebiehajú aj rokovania s Mercosurom. Čo sa týka Mexika a Chile, tak to sú dve krajiny, ktoré sa zúčastňujú na týchto rokovaniach, pokiaľ ide o tú Transpacifickú asociáciu. Je to vlastne taká regionálna asociácia, ktorá je veľmi významná e, na tom kontinente, patrí tam aj Kolumbia, Peru a takisto e, dohodli si dohody aj s inými krajinami. A v tomto kontexte teda, e, keď v tomto kontexte teda tá diskusia o týchto dohodách je aktuálna, je na programe dňa a v tomto kontexte treba aj analyzovať túto otázku modernizácie e, v prípade týchto našich obchodných partnerov e, zmluvy alebo teda dohody o obchode, e, ktoré sme nedávno podpisovali napríklad v prípade Korei, sú oveľa ambicioznejšie, než tomu v minulosti bolo, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodnej e, výmeny, venujeme sa tam e, službám, e, duševnému vlastníctvu, priamým investíciám a tak ďalej. Otázka trvalodržateľného rozvoja sa tam tiež zahrňa a pracovné a environmentálne štandardy a normy, ktoré tiež už predstavujú súčasť takýchto dohôd, keď ich EÚ v súčasnosti podpisuje. A pokiaľ ide o tieto e, dohody e, s Mexikom a s Čilom, treba si povedať, do akej miery treba ich e, novelizovať a teda modernizovať, keďže teda ten kontakt, ako som povedal, sa odvtedy zmenil. Otázka je, či máme ísť smerom teda k nejakej aktualizácii alebo rozšíreniu existujúcich dohod, alebo či by bolo vhodné vlastne tú revíznu doložku v prípade Mexika a tú evolučnú tzv. doložku v prípade Chile e, aktivizovať e, a to sú doložky, ktoré nám umožňujú e, vlastne konať a rozšíriť tieto dve dohody. Takže preto máme tieto dve ústne otázky na komisiu, aby sme si vedeli spraviť aj my predstavu, ako to komisia vníma, pokiaľ ide aj o jednu aj o druhú krajinu prešlo niekoľko rokov, odkedy sa začali tieto dohody uplatňovať a teda e, treba povedať aj ten e, právny kontext, v ktorom sa pohybujeme, do akej miery je potrebné tieto dohody modernizovať, aké e, výhody by mohli byť z toho, ako, aké realistické kalendáre by mohli byť, alebo teda nejaké lehoty. A potom otázka rokovaní EÚ s týmito dvoma krajinami Máme tu aktívnu agendu rokovaní o obchodných otázkach, ktoré prebiehajú, treba to dozvanko začať. Takže toto sú tie otázky, ktoré my máme a ja ako poslanec parlamentu dúfam, že e, táto diskusia aj naše ciele splní a sme veľmi zvedaví, čo nám komisia k tomu povie. Ďakujem pekne, teraz odazávam slovo pánovi komisárovi Kalasovi. Madam prezident, Mm, ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážení členovia. E, pán komisár de Chucht e, tu nie je, e, bohužiaľ nie je k dispozícii, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o túto diskusiu k témam našich dvoch veľmi už starých dohôd, takže ja zastupujem komisiu namiesto E, neho. Pokiaľ ide o Mexiko, je to náš druhý najväčší exportný partner po USA a zase v prípade importu je to tretí najväčší náš partner. E, objem obchodu e, medzi našimi dvoma krajinami, alebo teda v našom prípade EÚ, e, sa v posledných rokoch výrazne e, zvýšil. E, sú tam veľmi zaujímavé potenciálne trhy pre nás v oblasti telekomunikácií, v oblasti energie a tak ďalej. My sme naozaj za to, aby sme ďalej rozvíjali naše obchodné a investičné vzťahy s Mexikom. Momentálne aj s kolegami z Mexika diskutujeme o tom, ako to spraviť Máme teraz e, konsenzus, e, konsenzus, ktorý hovorí, že mali by sme aktualizovať dohodu s Mexikom e, ako takú a mali by sme vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu EU-Mexiku, ktorá by toto dosiahla. Prvé stretnutie skupiny pre obchod sa uskutočnilo v oktobri v Bruseli. Jednotlivé strany zvážili možnosť modernizácie dohody v oblasti colných taríf, v oblasti geografické označenia, e, pravidiel pôvodu, hygienických aj fitosanitárnych opatrení a takisto technických prekážok obchodu. Druhé e, stretnutie bude vo februári v Mexiku a tam e, k jednotlivé strany naďalej budú o tejto možnej modernizácii hovoriť. O čom tam budeme hovoriť konkrétne verejné obstarávanie, alebo teda vládne obstarávanie, hospodárska súťaž, ochrana investícií, obchodovanie, investovanie do e, energetického sektoru, riešenie sporu, trvalodržateľný rozvoj a tak ďalej. A na základe týchto dvoch stretnutí pripravíme spoločnú takú správu o vízii, e, ktorá zhodnotí e, situáciu a e, komisia spustila vyhodnocovanie aj e, teda Mm, fungovania súčasnej dohody aj prípadnej e, modernizovanej a tam je zahrnuté aj to, čo tie otázky e, mm, členov pokrývajú alebo poslancov pokrývajú. Čiže budeme hovoriť o dopade aj na Mexiko, aj na EÚ, teda potenciálnom dopade, pokiaľ ide o zamestnanosť, pokiaľ ide o príjmy domácnosti, pracovné e, normy, znižovanie chudoby, ľudské práva a tak ďalej. Takisto budeme posudzovať aj environmentálny dopad a najmä to, či či e, táto vec prispieva k ozeleneniu hospodárstva. Takisto sa budeme snažiť kvantifikovať existujúce alebo zostávajúce e, obchodné e, prekážky, najmä tie, ktoré sa netýkajú colných tarif a teda hovorí o tom, akým spôsobom by sme tieto veci mohli riešiť v modernizovanej dohode, vrátane teda sociálneho a environmentálneho dopadu a či začneme s tými rokovaniami, alebo to odporúčanie bude závisieť od toho, ako prebehnú tieto rokovania predbežné s Mexikom, e, pokiaľ ide o e, mieru ambícií. E, bude to závisieť samozrejme aj od tejto spoločnej správy o víziach a tak ďalej. A pokiaľ výsledky budú pozitívne, tak my by sme zvážili to, že by sme chceli možno vylepšiť kapitolu o finančných službách a teda, že by sme tam dali aj kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, že by tam boli konkrétne, konkrétne právne záväzné ustanovenia. E, e, samozrejme, e, dôležitá, tá, tá kvalita tej dohody je veľmi dôležitá. Odkedy sme splnil, spustili tú dohodu z Chile v roku 2003, tak odvtedy nám e, ten vzájomný obchod narastol o viac ako 100% e, na naozaj výrazné sumy. V roku 2004 až 2011 sa naše vývozy tiež do Čile zvýšili o vyše 100%, dovozy o nejakých 87%. Naďalej sme hlavným zdrojom um, zahraničných investícií v Čile. Je to 21% celkových priamých investícií v roku 2012 v prípade Čile. Čiže takýto je kontext a na základe toho komisia je presvedčená, že obidve strany majú naozaj silný záujem na tom, aby ďalej svoje obchodné vzťahy rozvíjali. E, naša dohoda, pokiaľ ide obchod, obsahuje e, široké ustanovenia, pokiaľ ide o aj iné dohody, ktoré v tom čase e, strany e, podpísali. Napríklad tam vysoká miera Eh, ochrany pre eh, mena, ktoré sa používajú v geografických indikáciách. Sú tam eh, sanitárne, fitosanitárne záležitosti, ktoré idú ešte ďalej, ako sú pravidlá VTO. Čiže vo všeobecnosti je to naozaj také komplexné, komplexná dohoda, ktorá bola implementovaná uspokojivým spôsobom na prospech oboch strán ex post hodnotenia, ktoré sú nezávislé, pokiaľ ide o tento obchodný pilier tejto dohody, tie boli uzavreté v roku 2012 a naozaj túto skutočnosť potvrdzujú. Ale komisia si myslí, že tento obchodný pilier dohody by mohol byť modernizovaný napríklad v oblasti služieb, investíciách, e, facilitácii obchodu, technických prekážkach obchodu, e, sanitárnych a fitosanitárnych e, opatreniach, trvodržateľnom rozvoji a niektorých ďalších oblastiach. V tomto kontexte komisia víta ten dokument typu non-paper, ktorý obsahuje návrh modernizácie asociačnej dohody EU-Chile, tak ako ho ako bol predložený počas eh, nášho spoločného výboru EU Chile v roku 2013. Obsahuje veľmi dôležitý obchodný rozmer alebo komponent, ktorý naďalej komisia ešte analizuje a takisto aj naš, eh, naša diplomatická služba je pozitívne, že Čile e, vyjadrilo, že je pripravené hovoriť aj o oblastiach, ktoré nie sú v tých evolu- evaluačných doložkách, e, pokiaľ ide o polnospodárstvo a služby, že tam teda nie sú zahrnuté, ale aj tie to chcú, alebo sú ochotní oni otvoriť. A potom teda kapitola trvalého, trvalého udržateľnosti, kde by boli právne záväzné e, ustanovenia. E, v tejto veci sú v Čile tiež otvorení a potom e, aj otázka bankovníctva e, je na tom podobne. Ďalšia detailná práca medzi Čile a EÚ sa ešte teda e, vyžaduje naďalej. Sme vo veľmi predbežnej fáze a tešíme sa, že naďalej budeme spolupracovať s kolegami z Čile a že budeme konzultovať aj s členskými štátmi a Európskym parlamentom a relevantnými aktérmi, aby sme správne identifikovali jednotlivé oblasti zájmu pre EÚ. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz odozdávam slovo rečníkom mene frakcií v rámci EPP. Pán Franka, 3 minúty. Komisario. Pán komisár, dámy a páni, najprv by som chcela povedať, že tieto dohody nie sú dohody o voľnom obchode, sú dohody o pridružení. Sú to prvé dohody, ktoré Európska únia uzatvorila presne s, e, v rámci štvrtej generácie s tretimi krajinami. Tá prvá generácia sa opierala o priemyselnú spoluprácu, druhá generácia o vedeckú a technologickú spoluprácu, tretia o, o demokratickú klauziu a štvrtá generácia práve postupnej liberalizácie, vzájomnej liberalizácie obchodnej výmeny. Tieto dve dohody, ktorým som bol spravodajcom v EP, predstavujú veľmi úspešnú históriu. E, komisár e, si určite spomína na význačné úspechy dohody štile viac a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 230 počas prvých eh, rokov a potom vidí značné úspechy, pokiaľ ide o obchodné výmeny, takisto investície v, v prípade Mexika, ktoré eh, predstavili viac ako 80 miliard eur. A ako povedal pán Moreira, eh, tie okolnosti, že už to trvá viac ako 10 rokov, čo sa uzatvorili tieto dohody a svet sa celkom zmenil, je odlišný. Európska únia sa preto rozhodla prerokovať tieto rokovania Eh, aj s eh, podobného charakteru s Japonskom, USA, Kanadom, eh, Novým Zelandom, Austráliou a ďalšími krajinami. Preto si myslím, že by bolo potrebné ani veľké štúdie objednávať, ani veľa zasadnutí mať, aby sme si uvedomili, že je potrebné modernizovať, revidovať tieto dohody, takisto rozšíriť. A k tomuto záveru sme došli v januári minulého roku v San Diego de Chile. Prešiel viac ako rok, pán komisár, a nič sa viac menej nestalo. Vy ste sa o tom spomenuli, o tejto čílskej ponuke, e, ktorá bola už zaslaná pred mnohými mesiacmi a za, európskej, e, za európsku stranu nebola odoslaná adekvátna odpoveď. Určite v Mexiku máme za sebou veľké ústavné e, zmeny, pokiaľ ide o telekomunikáciu, energetiku, ktoré určite budú motivovať aj záujmy podnikov, ako aj občanov Európskej únie. Preto, pán komisár, e, neviem, že či e, môžeme teraz komisii e, alebo jej úlohu vyzdvihnúť, ale myslím, že je potrebné naozaj zareagovať na túto čílskú ponuku, aby sme aktivovali túto klauzulu. A takisto si myslím, pán komisár, že musíme naštartovať prijatie týchto dohôd ešte predtým, než sa ukončí mandát súčasnej komisie. E, všetko, čo e, sa bude dať, e, urobme týmto smerom, pán komisár. Zatiaľ sa nič neurobilo v prospech zaujímav občanov, ako aj podnikov Európskej únie. Preto si myslím, že by sme mali byť oveľa obozretnejší a myslím, že by sme mali sa všetci spoločne zamyslieť nad tým, pretože už od stretnutia v Číle ubehol jeden rok a ešte stále sa viac menej nič extra nestalo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne za S za frakciu socialistov a demokratov pán Kutaš 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dohoda o obchodnom partnerstve, o politickej spolupráci a o koordinácii medzi EÚ a Mexikom priniesla benefit na, dvoch krajín, na dvoch stranách od roku 2000 podpísaním dohody a roku 2012. Export do Mexika zo strany EÚ sa zvýšil o 164 a z druhej strany to bolo o navýšenie o 196 tak ako kolegovia povedali. Počas tejto doby sa svet obchodu zmenil. Dohody tohto typu sú oveľa početnejšie a oveľa ambicioznejšie, takže ja vítam rozhodnutie partnerov, aby sme modernizovali tieto dohody. Revidovanie obchodných vzťahov medzi EÚ a Mexikom by malo zahrnúť aj liberalizáciu, ako aj doložku o trvalodržateľnom rozvoji takisto aj pokiaľ ide o ľudské práva. Pokiaľ ide o sektor finančných služieb, myslím, že aj toto by malo e, byť zahrnuté. Bolo by dobre to mať v rámci spolupráci EU a Mexikom, aby sme sa mohli e, venovať boju proti rôznym nekalým aktivitám, nezakinným aktivitám, e, praniu špinavých peniazí, boja proti daňovým únikom a tak ďalej. Pokiaľ ide o dohody EU a Kanadou a USA, je potrebné zabezpečiť súlad v rámci týchto dvoch vod o obchodnej obchodnej výmene. Ďakujem pekne a teraz za zelených sa vyjadrí pán Keller. Pani Keller, jedna minúta. Ďakujem, nie som presvedčená, že prehlbovanie obchodných vzťahov s Mexikom a Čili je dobrým krokom vpred. Všetci vieme, že Digitrade je už zaplavené rozličnými obchodnými dohodami, ktoré sa rokujú vo všetkých kútoch sveta. A ja si myslím, že naša súčasná politika je úplne zastaralá. Musíme si premyslieť, čo chceme získať z obchodu. Ja som za spravodlivý obchod, ktorý je prospešný pre ľudí v EÚ, ako aj pre našich partnerov. Naše obchodné štatistiky sú tiež úplne zastaralé, sú na úrovni 19. storočia. V decembri e, vyšiel článok, e, e, kde sa hovorilo, že globálne hodnoty sa zmenili a viac ako 60 obchodu je teraz vnútorného. Máme na to odpovede? Zamysleli sme sa nad tým? Zamyslela ste sa niekedy nad tým v komisii, ako všetok ten globálny obchod ide ruka v ruke ako je integrovaný. Myslím si, že by sme mali dať ľudské práva do centra našich vzťahov. To, čo sa deje v Mexiku, kde sú vážne problémy organizovaného zločinu a nelegálnych peňažných tokov, na to by sme sa mali pozrieť predtým, ako prehodíme naše obchodné vzťahy. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz za GUE pán Šolc. Vážená pani predsedníčka milý komisár, pri modernizácii obchodných dohod moja frakcia chápe jej e, využitie pre spoločnosť, spoločné opatrenia na posilnenie práv zamestnancov, na podporu ochrany životného prostredia, na boj proti excesom kriminality vo finančnom sektore. Keď komisár pre obchod hovorí o modernizácii. Eh, mm, chápe pod tým hlavne rozšírenie liberalizácie eh, priemyselných sektorov a všetkých oblastí života. Keď sa hovorilo o mm, dohode eh, medzi Kanadou, čo mal byť taký model pre Mexiko, tak my to môžeme len odmietnúť. Mexiko je dnes hlboko v organizovanom zločine. Desiatky tisíce ľudí čelia krvavým konfliktom a mm, podľa Mexika by sa toto všetko malo vážne prehodnotiť. Keď e, kvôli prehnaným požiadavkám Európska únia e, zastavíme rokovania e, s touto krajinou, tak my jednoducho nemôžeme dopustiť, aby sa zastavil integračný proces z Čile voči neoliberálnej logike mm, v poslednom storočí potrebujeme dohody pre priemyselnú spoluprácu, ekologický rozvoj v spoločnosti 21. storočia. Toto musí byť mandát pre budúce rokovania. Preto sú tu aj takéto opravnené otázky. Gra. Ďakujem. Teraz e, pani Sinclair, a nie, tá tu nie je prítomná, hovorí pani predsednička, takže odozdávam slovo pánovi Zalbovi dva minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, ja si myslím, že Chile a Mexiko už e, roky ukazujú, akí sú naši dôverní a partnery, pokiaľ ide o dohody o hospodárskom partnerstve, ktoré obidve tieto krajiny majú z EÚ už viac ako 10 rokov počas tohto obdobia. Sa naše vzťahy s týmito dvoma krajinami pro, ďalej šírili, e, voľný tok obchodu bol zabezpečený a preto je myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je kontinent, ktorý e, je e, pre nás veľmi dôležitý. Medzinárodný obchod sa však vyvíjal v mnohých aspektoch, napríklad pokiaľ ide o finančné služby, sa objavili nové oblasti záujmu, ako môžu byť napríklad stredná malé podniky. Takisto americký kontinent zažíva integračný proces na regionálnej úrovni, ako to dokazuje aj transpacifické partnerstvo. Okrem toho um, sa nadviazali rokovania ohľadom dohôd s USA a Kanadou ako TTIP. To nie je však ohrozenie pre tieto krajiny, nie je to veľká príležitosť a preto si myslím, že v našom záujme, aby sme preskúmali e, tieto dohody, ako by sme ich mohli zlepšiť s Mexikom a s Čile takým spôsobom, aby všetci sme mali z toho benefit aby sme zabezpečili súlad v rámci týchto nových euroamerických vzťahov. Sme veľmi spokojní, že samotné dohody už majú zakomponované svoje e, klauzuly, e, ktorými môžeme tieto dohody revidovať, ako je klauzula, e, evolutívna klauzula v prípade Chile a revidujúca klauzula v prípade Mexike. Nemusíme mať štúdia, aby sme vedeli, ako máme aplikovať túto revidovanú klauzulu pokiaľ ide o Čile, pán komisár, myslím, že by bolo vhodné, aby sme začali samotný proces, aby sme e, sa zamysleli nad vhodnosťou, či môžeme adaptovať naše obchodné e, vzťahy na tejto báze. Pán komisár, myslím, že je naozaj kľúčové v tomto kontexte, kedy medzinárodný obchod sa môže stať e, motorom rastu, aby sme sa venovali týmito otázkam. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Grazie. Ďakujem. Videla som, že prišla pani Sinclair, takže jej hneď odovzdávam slovo na minútu. Nie? Nechcete sa vyjadriť? Až potom? Dobre. Tak odovzdávam slovo pánovi Cortes Lastrovi. Minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Medzi Latinskou Amerikou eh, je Mexiko taký špecifický prípad, pretože je to privilegovaný partner Európskej únie v rámci tohto regiónu. Eh, zahraničné vzťahy, obchodné vzťahy, investície, spolupráca sú dôležitým motorom hospodárskeho rastu pre naša, našu EÚ a takisto aj pre Mexiko. Eh, okrem toho je to, vidíme ten, príko, ten prekladný súhľad s dohodou o, o o hospodárskom partnerstve. E, vieme, že ide o dohody, ktoré boli podpísané pred viac ako desiatimi rokmi. E, ako náhle vstúpilo do platnosti, sme začali pracovať, pokročili sme vpred v mnohých otázkach všeobecného charakteru od bezpečnosti až v rámci boja proti klimatickým zmenám, boj proti daňovým únikom, ako aj nezákonný obchod, e, tiež nové technológie, takisto šírenie medzinárodnej spolupráce, ako aj ochrana ľudských práv. Bolo toho veľa. Mnohé ciele, ktoré sme dosiahli za týchto 10 rokov, ale takisto si uvedomujeme tú cestu, ktorá ešte pred nami. E, toto je taká globálna situácia, nie je to len príležitosť, e, aby sme posiednili naše politické, ekonomické vzťahy a takisto aj spoluprácu medzi nami ale takisto aj vynikajúca ekonomická príležitosť vytvárania nových pracovných miest, ktoré nemôžeme nechať bokom. Preto si myslím, že je dôležité, aby zo strany Európskej komisie sme vyslali jasný signál, že táto globálna e, dohoda a takisto jej modernizácia je dôležitá. Tri spoločné pracovné skupiny, ktoré sa vytvorili a ktoré e, od 30. februára sa odoberú do Mexika, by mali e, takýto signál vyslať. Je dôležité, aby pracovné skupiny informovali tak zmiešané Medzinárodný parlamentný výbor, výbor INTA, ako aj e, Mexický parlament o dosiahnutých e, pokrokoch a takisto aj o cestovnej mape. Myslím, že je to plodné a dôležité, ak môžeme zabezpečiť to, aby e, práca zmiešaného výboru na, tomto, na tejto dohode bola završená úspechom. A preto je dôležité, aby sme posilnili to v rámci súčasného kontextu. Ďakujem pekne, pán Korre, jedna minúta signora Presidente, eh, Senhor Comissário, o eh, acordo entre a União Europeia... E eh, ďakujem pekne. Dohoda eú Čile je neaktuálna, pretože historické okolnosti sa zmenili. Dva faktory sa stretli a musíme proste tento, túto dohodu aktualizovať. Jednak je tu tá Pacifická aliancia 2011, to bola iniciatíva Peru, Kolumbia, Chile, Mexiko, keď sa vlastne vytvorila regionálna rada, eh, ktorá eh, vlastne rieši eh, voľný pohyb aj osôb, aj kapitálu, aj tovaru a služieb. A potom je tu tá otázka, ktorú ste spomenuli. Komisia pripravila kvalitný dokument, pokiaľ ide o novú dohodu. Vážený pán komisár EU a Chile mm, musia využiť túto príležitosť. Nesmú ju premrhať. Je veľmi dôležité pamätať na to, že budú v Čile voľby, budú voľby aj v Európskom parlamente nakoniec a nemôžeme čas strácať. Musíme posilniť e, túto spoluprácu, ktorá je taká pozitívna pre obe strany. E, komisia e, by mala sa um, teda jasne vyjadriť, že bude podporovať modernizáciu tohto, e, dohod, túto dohodu. Pardon. Ďakujem.

Skutočne to je spolahlivý obchodný partner s obomi týmito krajinami. Teda e, tieto krajiny sa dostávajú z problémov a musíme silne zdôrazniť elementy ľudských práv, hlavne v Latinskej Amerike. Mm bola som na mnohých rozhovoroch a ľudia hovorili o, o dohodách o voľnom obchode a kladli si otázku, e, čo je za tým. Ja som im to teda musela objasniť. A ak Spojené kráľovstvo by odišlo z Európskej únie, ako by mohlo nemať takúto dohodu o voľnom obchode? To je dobrá otázka, pretože tu máme krajinu na druhej strane sveta, ktorá je ktorá si kladie otázku, že v prípade, že vy odídete z EÚ, tak nebudeme mať dohodu o voľnom obchode. Takže toto by sme si mohli objasniť. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. A teraz v rámci eh, kola spontánnych rečníkov pani Bazesku má slovo. Relațiile comerciale cu țările din America Centrală și... Ďakujem pekne, pani predsednička. Obchodné vzťahy s e, krajinami Strednej a Južnej Ameriky sú obzvlášť mimoriadné, hlavne v tomto kontexte hospodárskeho rastu tohto regiónu v Mexiku, ako aj v Čile. E, e, toto sú dve dôveryhodní obchodní partnery pre Európsku úniu a preto si myslím, že tie súčasné dohody by mohli byť revidované, rozšírené a v prospech obidvoch zúčastnených strán či už diskutujeme o poľnohospodárstve alebo o verejnom obstarávaní, som presvedčená, že môžeme mať bilaterálne eh, vzťahy s týmito dvoma eh, krajinami, ktoré môžu sa vyvíjať ešte na vyššej úrovni. Myslím si, že aj napríklad v prípade Rumunska, že máme priemyselné vzťahy eh, ktoré sú veľmi silné, sú niektoré podniky u nás, ktoré exportujú do Južnej Ameriky. Ja chcem tu spomenúť pri elektro a strojársky e, priemysel, e, napríklad tie, ktoré pracujú pre našu automobilku daciu a takisto aj ďalšie druhý priemysel. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz e, má slovo pán komisár Kalas. Madam prezident, honorable member, thank you very much for... Vážení kolegovia, pani predsednička, ďakujem za tieto zaujímavé rokovania Komisia skúma možné spôsoby modernizácie našich obchodných vzťahov s Mexikom a Čile e, dvoma krajinami, ktoré podporujú otvorený trh nielen v Latinskej Amerike, ale aj multilaterálne kontakty. E, my si myslíme, že toto je bežná časť všetkých týchto rokovaní, pretože záujmy sú odlišné. Naši partnery majú odlišné záujmy e, tom, čo by teda mohlo byť modernizované a aké, e, aký vývoj by mal nastať. To môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. Diskusia dnes večer sa uskutočňuje v roku zmien oboch našich inštitúcií a buďte si istí, že proces technických konzultácií nastane a sú tu plány na rok 2014, ktorých sa budeme držať. Je to moment e, pre, keď príde tento moment politického rozhodnutia, pokiaľ ide o tieto dohody, tak tieto rozhodnutia sa príjmú. Akýkoľvek tým už bude e, vtedy tým poverený, komisia medzi tým bude pravidelne informovať